v našom programe. A tu ide o situáciu o porušovania ľudských práv a ide o situáciu na Maldivách. Máme spoločný návrh uznesenia. Najskôr pán Korao, máte minútu. Ďakujem, pán predseda. Súostrovie Maldivy to nie je len e, krásne, exotické, e, dovolenkové miesto, ale je to aj miesto, kde mnohí ľudia, um, kde sú porušované ich ľudské práva, obzvlášť indickí pracovníci. Um, mnohí ľudia sú nespravodlivo väznení, obviňovaní z zločinov teroru a e, to e, vlastne obmedzuje verejný priestor. To je pravda a týka sa to viacerých e, ľudí alebo skupín. A takisto je tu trest smrti ako nástroj politického útlaku. My sme zásadne proti trestu smrti, pretože ide, po, ide proti najzákladnejšiemu ľudskému právu, a to je právo na život. A takisto sa tu uplatňuje mučenie, aj psychologické mučenie. Ďakujem, pán Korál, pani Lambert, 1,5 minúty. A pán aj ako vedúca delegácie pre vzťahy z juho východnou Áziou, vrátane Maldív. A táto situácia v nás vyvoláva veľké obavy. Uh, ide tu o opätovné zavedenie uh, trestu smrti, ktorý bol zrušený v 50. rokoch. Táto situácia e, trvá už 10 rokov a vidíme e, vývoj, e, ktorý tento parlament sleduje. Rozvíjala sa tu demokracia, ale teraz je tu vývoj späť. Ide tu o viaceré trendy, ktoré sa týkajú sústredenia moci a takisto e, súdnictva. My potrebujeme nezávislé súdnictvo, kde sú si ľudia rovní pred zákonom, kde sa právo uplatňuje na všetkých rovnako a nie mm, nestrane. A tu treba zlepšiť kvalitu e, súdneho systému E, treba vytvoriť silné, nezávislé inštitúcie. E, sú tu útoky proti ľudským právam, proti médiám. Je tu stále menší priestor pre občianskú spoločnosť, pre demokratickú opozíciu. E, je to nesprávna cesta, nesprávny e, vývoj a preto je dobré mať sankcie, aby sme dokázali ovplyvniť e, tento proces. Ďakujem. Pán Depre, minútu. Prepačte, pán predseda, ja nahradzam pána Marta, ktorý tu nie je. Parlament je mimoriadné mesto a, a, tí, ktorí žijú a ktorí neopustia teda a, neopustia e, Európu počas Vianoc na e, výlet na Maledivy, tak majú možnosť e, dozvedieť sa oveľa viac o tom, čo sa vlastne deje na Maledivách. Máme tu maloletého, ktorý bol zatknutý ako maloletý a potom bol neskôr podpravení. E, máme tu ešte prípady kameňovania, ako vieme, e, dokonca verejné kameňovanie a dokonca tu došla, dochádza aj k e, masovým znásilňovaniam. Takže Vážený pán predseda, stále poukazujeme na problémy, ktoré sú okolo nás. Pohovoríme napríklad o situácii, ktorá sa týka situácie turistov, ktorí prichádzajú na tieto územia a stále vidíme, že Maledivy sú označované ako skutočne turistické miesto, ale my musíme dbať o to, aby sa tu dodržali predovšetkým základné práva. Ďakujem pekne a teraz dostane slovo pán Tanok, máte minútu 30. Vážený pán predseda, v roku 2008 bol pán Našit zvolený za prezidenta Maledív po 30 rokoch diktátorstva. Našit podporuje sekularizmus a demokraciu. Našit urobil veľa preto, aby sa tento proces demokratizácie začal. Pokiaľ ide o tento malý ostrovný štát, ktorý musí trpeť e, a znášať klimatické zmeny. Našit bol e, treba si uvedomiť, že e, Abdullah Gajum je predsedom, prezidentom tejto krajiny a vidíme, že úrady sa uberajú tou cestou, že chcú jednoducho uplatňovať svoje vlastné postupy a vidíme, že teraz sa vlastne aj pod e, predseda dostal do väzenia, takže tak ako na to poukazujú viaceré uh, média Gajum ako keby znovu budoval e, ten autoritatívny štát, tak ako to robil jeho polobrat. Takže dnešné uznesenie apeluje na to, aby Európska únia a členské štáty skutočne zobrali do úvahy cielené sankcie a zákazy vycestovania proti hlavným predstaviteľom vlády a ich finančných podporovateľov akékoľvek iné kroky jednoducho neumožnia prepustenie bývalého prezidenta Našida a neumožnia tú zmenu, ktorú si táto krajina vyžaduje. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Tánok. A teraz dostane slovo pán Kuka. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán komisár. Situácia na Maledivách je alarmujúca, a to na troch úrovniach. Poprvé, zhoršuje sa tu demokracia, zhoršuje sa, je tu nedostatok e, nezávislosti štátnych inštitúcií a potom tu ešte máme politicky motivovaný prípad bývalého prezidenta Našída. Okliešťovanie základných práv, ako napríklad aj právo na protest, slobodu zhromažďovania sa, slobodu vyjadrovania sa a sloboda médií, táto situácia je alarmujúca. Takisto nás znepokojuje právna politizácia v krajine. To, ako vlastne prebehol súdny proces s pánom Našidom, to je dôkazom. Jasná politická agenda takýmto spôsobom sa realizovala. Preto máme eh, naprieč celými politickými stranami v Európskom parlamente jasný koncenzus. Apelujeme na cieľené sankcie, pokiaľ ide o konkrétnych členov maldivskej vlády a ich podporovateľov. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Pani Veržia, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Rok 2008 eh, mali, sa konali v Maledivách prvé voľby po dlhej histórii. Pán Našit bol v roku 2012 štátnym pučom eh, zbavený svojho postup. Dostal sa do väzenia, bol tu neférový súdny proces. Maledivy tak ako na to hovoria, na to poukazuje aj OSN, e, sa situácia je veľmi zlá a bývalý prezident Našir je v zlej situácii zdravotnej vo vezení. Viac ako 1700 ľudí sa na, z politických dôvodov nachádza vo vezení. E, sú tu veľké represálie. E, moratóri, moratórium na trest smrti bolo zrušené a e, trest smrti sa týmto spôsobom môže uvaliť Maledivy sú krajinou v regióne, kde kde jednoducho prichádzajú ľudia z takých krajín ako Irak a ostatné. Ale treba si uvedomiť, že je to predovšetkým krajina cestovného ruchu. Vlády urobili, vláda v tejto krajine napríklad zakázala akýkoľvek, akýkoľvek formu protestu. Táto krajina je ohrozená a napríklad aj problémami z, klimati- z klimatických zmien. Takže musíme urobiť všetko preto, pretože na to máme prostriedky, aby sme to teda krajine pomohli. Ďakujem pekne, pani Verži, a ďalším rečníkom je pán Pancer. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda sme veľmi znepokojení, pokiaľ ide o stále zhoršovanie demokratických štandardov v tejto krajine, vzhľadom na autoritatívne správanie sa vlády v eh, tejto krajine. Potláča sa sloboda médií a chceli by sme zdôrazniť, že vláda na Maledivách nerešpektuje ani rozhodnutie OSN. Pána Našída treba okamžite prepustiť z väzenia, takisto ako aj ostatných členov opozície, ktorým sa predkladajú obviňovania v tom zmysle, že sú teda stále vo väzení a preto je veľmi potrebné, eh, aby prestali akékoľvek prejavy násilnosti. K tomu patrí napríklad aj násilnosti eh, voči mieru mierovým protestujúcim. Chceme urobiť všetko preto, aby došlo k politickému zmieru v tejto krajine a je veľmi dôležité, aby justícia v tejto krajine bola naďalej nezávislá a je veľmi potrebné, aby sme skutočne zabezpečili dôveru tejto krajine. Ďakujem a týmto sme sa dostali vlastne k rečníkom za politické skupiny, takže dostane za EPP pán Preda. Ďakujem pekne. Po prvýkrát v tomto roku hovorím o malé divách, Už sme ho, však hovorili o Maledivách aj vtedy, keď sa podpísala, keď sme naznačili na to, že tá situácia v tejto krajine sa stále zhoršuje a vlastne od, odkedy bývalý prezident Našica dostal do väzenia, hoci sme už na to poukázali dva mesiace vtedy, že pravdepodobne e, nebude môcť e, vykonávať ten trest, ktorý je zo zdravotných dôvodov. Tento štát začal fungovať síce normálne, ale zdá sa, že všetko sa potom zvrhlo, e, kde jedna rodina sa dostala k moci kolega to takisto poukázal, musíme myslieť na konkrétne cieľené sankcie, ktoré sa budú týkať konkrétnych ľudí. Táto situácia neakceptovateľná, pokiaľ ide o kontroly justície, pokiaľ ide o represálie voči opozície, pokiaľ ide o zatkýnanie obhajcov ľudských práv. To je neakceptovateľné. Ďakujem pekne a teraz za socialistov dostane slovo pán Hawit. Nech sa páči, máte minútu. Súčasná situácia na Maledivách nie je pekná. Potlačanie opozície, správanie sa exekutívnej moci, znovu zavedenie trestu smrti, strácanie sa žurnalistov, to všetko poukazuje na to, že demokracia prestáva fungovať. Ale nie sú to len politickí oponenti a žurnalisti, ktorí sa strácajú. Vidíme, že z Malediv dochádza oveľa viac bojovníkov do Sýrie a predpokladá sa, že džihadisti bojujú v tejto krajine takisto. Tento rok by parlament jednoducho mal sa vyjadriť v tom zmysle, aby e, sa nezaviedla, nezaviedol, e, nezaviedla šária. Táto situácia ktorú máme, je neudržateľná a my apelujeme na všetky členské štáty, aby sme pokázali na zlú situáciu, pokiaľ ide ľudské práva a aby sa zaviedli eh, cieľené sankcie, aby sa, tieto, aby sa táto situácia ďalej zhoršila. Pre pána prezidenta Našída bola už pripravená, aj miestnosti by mal byť popravený, takže my musíme skutočne začať konať. Ďakujem. Grazie mi segnalano dal, dalle cabine della traduzione di non... Ďakujem vám pekne. Nuž, eh, tlmočnícke kabiny ma upozorňujú, aby ste nečítali eh, takým vysokým tempom. Ďakujem pekne. No a teraz pán Nart za politickú skupinu ALDE. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja sa domnievam, že všetko to už zaznelo. No a pán komisár, vy by ste už možno mal byť unavený z toho, že neustále počúvate to isté, keď v Európskom parlamente všetky politické skupiny sa zhodnú a skutočne nie je tu ani jeden jediný hlas proti, tak to znamená, že skutočnosť je, aká je, mimoriadne tvrdá. Ja nechcem hovoriť o islamistoch, o znásilneniach, o porušovaní ľudských práv, na čo poukázali už moji predrečníci. Ja by som chcel poukázať na to, že ak neprejdeme od slov k činom, tak je to len také retorické cvičenie. Takže mali by sme zakázať istým osobám vstup do Európskej únie. No a musíme si uvedomiť, aký turizmus budeme prevádzkovať. Mali by sme ho skôr zakázať, aby sme tejto krajine ukázali, že nemôžeme robí takéto pokrytectvo. Ďakujem pekne. Pani Rivázy, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuša, tak ako to práve povedal môj kolega, na Maledivách si predstavíme často raj na zemi, ale pre obyvateľstvo je to peklo bývalý prezident Mohamed Našen a prvý a jediný zvolený, zvolený demokratický prezident je stále v vo väzení, pretože on eh, poukázal na zneužívanie eh, islamu nuša. Eh, trest smrti bol obnovený, no a, a, a okrem toho je tu vyhlásený, alebo vláda vyhlásila núdzový stav počas 6 dní e, v januári. No a čo sa dá robiť? Ja si myslím, že pre cestovné agentúry treba im povedať, e, že nemôžu, alebo nemali by e, ponúkať túto destináciu. A treba tiež aplovať na zodpovednosť turistov. Nemôžu cestovať, a nemali by cestovať na, na do tejto destinácie, aby tak zničili jediný príjem, e, ktorý má táto krajina. Nušia no tie sankcie, to sme predovšetkým my, budúci e, turisti, ale aj Európa, pretože Európa je e, druhým najväčším obchodným partnerom Maldiu A musíme nájsť nástroje, musíme nájsť opatrenia proti vláde, zakázať im cestovanie do Európy. Treba konať. Všetci máme zodpovednosť aj za situáciu na Maldivách. Ďakujem pekne. Pani Rivázi, je tu pre vás otázka. Nech sa páči, máte slovo. Pán Čarnecký. Ja ďakujem za to, že ste akceptovali moju otázku. Ja vám ďakujem za to, čo ste povedali. No a mám jednu otázku, ktorá, musím priznať, tu mám vždy, nie len v tejto diskusii. Nemali by sme, alebo nemala by EÚ využiť nástroje pokutovania eh, turizmu a súhlasím v tom s vami a mali by sme tiež vynúť tlaka eh, na krajinu z ekonomických eh, hľadiska, to by bol jeden jediný nástroj, ako tlačiť na krajinu, aby zmenila svoju politiku. Áno, ja mám, ja úplne súhlasím. A to bol zmysel môjho príspevku. Je tu viac rozopovedných, predovšetkým my. naše ak tam ideme, do tohto pekla pre obyvateľstvo, tak nesieme zodpovednosť. No, že aj cestovné kancelárie a ich ponuka treba povedať nie. A oni musia povedať nie, že keď tam vycestujete, tak posilníte len tú synu. No a prečo vyzývam európskych komisárov, keď máme obchodné dohody, treba vytvárať tlak no, pretože ak nič nerobíme, znamená to, že sme len komplicmi situácie, takže všetci musíme zohrať príslušnú úlohu. Ďakujem pekne, pán Kastaldo v mene skupiny EFDD na jednu minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. To nie je poprvýkrát, keď hovoríme o Maldivách. Nušia krajina, ktorá je na jednej strane turistickým eh, rajom, ale na druhej strane peklom pre obyvateľstvo. Vláda sa správam veľmi autoritárne, súdnictvo je skorumpované, netolerancia, to vládne už sme jeli ako v meste vlajú vlajky Daešu. No a uskutočňuje sa to s veľkým močaním verejnosti e, cestovné kancelárie, že stále ponúkajú Maldivy ako destináciu, ale je to peklo pre obyvateľstvo. Klimatické zmeny to je tiež závažná téma. E, bývalý e, prezident našich o tom hovoril, ten je stále vo vezení. Potrebujeme uvaliť sankcie na tých, ktorí porušujú právny štát. Treba zmraziť a e, prostriedky a skončiť s turizmom a cestovným ruchom. My musíme zaistiť, aby demokratické sily na Maldivách mali našu podporu, pretože ju potrebujú viac ako kedykoľvek predtým. Pán Pospíšil na jednu minútu, ďakujem pekne, aj predseda. Toto je bota, kde sa v zásade zhodnú všetci poslanci na tom, aká je situácia na Maldivách a že tú vec treba riešiť a nielen o nej hovoriť. K tomu, čo tu zaznelo, sa pripájam, ale zdôrazňujem ako človek, ktorý sleduje a študuje podobu právnych štátov v jednotlivých krajinách sveta, tak situácia v oblasti práva na Maldivách sa zhoršuje, že správa súdnictvo je objektívne pod vplyvom súčasného prezidenta a že bývalý demokraticky zvolený prezident Našid bol mimo iného odstranený o to, že poukazoval na skorumpovaných sudcov a to je jeden z dôvodov, no prečo bol odstranený zo svojho úradu a tiež upozorňujem na to, že za súčasnej vlády a garnitúry najvyšší štátny zastupca bol nezákonne odvolený zo svojej funkcie. Teda právo na Maldiva nie je a nemali by sme o tom iba hovoriť, ale pripájam sa aj k ďalším kolegom, ktorí hovoria, že to musí mať dopad na vzťahy medzi Európskou úniou a Maledivami a že na tie turisti by tam nemali jazdiť a že by sme mali zmraziť majetok nevládnej garnitúre a zamedziť prístup do krajín Európskej únie. Ďakujem. Honorevole Kristia, Slovo má e, pán Krista. Na jednu minútu nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Maldive asistăm la o tendință în creștere către instituirea unui regim autoritar, dar represiv... Už treba povedať, že je tu tendencia, čoraz e, silnejšia tendencia e, autoritatívnych črt voči predstaviteľom občianskej spoločnosti a médiám. To je politovania hodné vzhľadom na e, minulosť, veď boli tu predsa dokonca e, slobodné voľby, odsúdenia, ktoré teraz nasledujú a obvinenia z terorizmu. Ďalej potom ďalšie oblasti a, a ďalší predstavitelia politiky boli bez rešpektovania e, medzinárodných noriem e, odsúdení a to nás presvieča, že E, nie je tu transparentnosť ani e, správne súdne postupy. Mali by sme zohrávať e, proaktívnejšiu úlohu a ovplyvňovať i medzinárodné spoločenstvo, aby sa právny štát ustanovil. Ďakujeme na minútu teraz pán Polčák. Ďakujem. Som naozaj veľmi hrdý, aká veľká je tu jednota v tomto parlamente a za to vám, kolegovia, ďakujem. Začal by som svoje vystúpenie citovaním toho, čo povedal uväznený prezident Našit v, e, v februári. Je potrebné e, mať e, pekné prázdniny a dovolenku, ale treba tiež chápať, čo sa v tejto krajine deje. To presne vyjadruje i ten náš odkaz nielen Maledivám, ale i našim vlastným európskym občanom. Rád by som ešte e, odcitoval to, aké konkrétne slobody na Maledivách sú pozastavené. Sloboda konať to, čo není zakázané, ochrana súkromia, právo na stávku, sloboda zhromažďovania, sloboda pohybu a e, vstupu na ostrovy, ich opustenie, ochrana pred e, bezdôvodnou väzbou, zabavenie majetku, tieto by mali byť zastavené a Európania by mali byť o tom informovaní, keď na, takéto, na tieto ostrovy jazdia. Inak e, dovolávanie sa sankcií e, a suspendovanie obchodných dohôd. Pán poslanec Polčák, je tu pre vás otázka. Akceptujete ju? Áno, nech sa páči, pán Bonanno. Ďakujem, pán predseda. Chcel som sa spýtať môjho kolegu, Ehm, myslím si to isté, eh, čo povedal on, ale keďže eh, moja otázka je nasledovná, keďže Európa, keď sa pozerá na svet, hovorí o ľudských právach a treba eh, sa o ne starať, nebolo by vhodné napríklad sankcionovať Čínu, pokiaľ ide o trest smrti, alebo Saudskú Arábiu, pokiaľ ide o uplatňovanie trestu smrti? Nesúhlali by ste, aby Európa nielen slovami, ale aj konkrétnymi skutkami Eh, vyjadrovala to, čo cíti. Alebo napríklad eh, sa to týka niektorých štátov v Spojených štátoch amerických. Odpovedá pán Polčák. Prego. Ďakujem za uh, túto otázku. Ďakujem za túto otázku. Ja som sa včera vyjadroval k vzťahom s Čínou. Uh, vyznávam univerzalitu hodnot základných ľudských práv, to som tu povedal. Uh, a nemyslím si, že by Európska únia sa mala vzdať práva vyjadrovať sa k týmto otázkam, ktoré ste tu vy pomenoval. Ja len komunikujem svoje obavy vo vzťahu k Číne, Saudskej Arábii a ďalším krajinám a nemyslím si, že by Európska únia mala mlčať, aj keď ide o základných obchodných partnerov. Určite máme právo povedať naše stanovisko. Otvárame postup Catch the Eye. E, slovo má pán Marias na jednu minútu. Ďakujem. Pre turistov tu ide o raj na zemi. E, tieto ostrovy je to pre e, európskych a amerických turistov pre ľudské práva je to však peklo. Vyhlásený je stav vynimočný stav vzhľadom na tlak. Nový režim e, nastúpil e, v roku 2008, je veľmi e, nestabilný a je tu hrozba džihadistov. Vyhlásenie z vynimočného stavu prišlo súbežne s mnohými demonstráciami proti vláde európskej krajiny by sa nemali zamiešovať do udalostí iných krajín, ale práva ľudí na Maledivách by mali byť rešpektované. Európsky občania vedia, že pekné pláže, e, idelické pláže e, na Maledivách to je len e, pozlátko. Máme tu ch, e, e, sociálnu exklúziu, chudobu a islamský štát a šariu. Ďakujem. Political interference in the Maldivian judiciary. Ďalší rečník na minútu, nech sa páči. Právny systém a e, zastrašovanie a väznenie oponentov vlády, to je klíma nestability v krajine. Zdá sa, že ľudské práva na Maledivách sú e, vážne naštrbené a riziko terorizmu. Chceme zastaviť trend kde ľudskoprávni bojovníci majú naozaj podmienky zastrašovania. Preto by som chcel vyjadriť najväčšie možné obavy, pokiaľ ide o dodržiavanie demokratických noriem, použitie násilia proti mierumilovným občanom. Je povinnosťou chrániť mierumilovných eh, demonstrantov pred eh, politickými gengami Mali by sme mať proaktívnejšiu úlohu pri posilňovaní demokracie a vytváraní právneho štátu. E, treba plne rešpektovať základné slobody v tejto krajine. Ďakujeme pán Fronzulika a teraz dáva slovo pán komisár Stylianides. Nech sa páči, pán komisár. Uh, Hovorím tu v mene koleg, kolegu, kolegy, kolegyne podpredsedničky komisie, ktorá tu dnes nemôže byť. Hovoríme o ľudskoprávnej situácii na Maledivách a ja vám pripomeniem, e, ako, ako úlohu vedú, e, zohrávajú Maledivy v e, aliancii malých krajín, ktoré sa zúčastnili aj COP21 a v Paríži. Malé divy by mohli zohrávať e, dôležitú úlohu v medzinárodnom spoločenstve. To sa ukázalo. Avšak nedávne rozpravy tu v, v Európskom parlamente sa odohrali e, o Maledivách v e, apríli a za tých posledných 8 mesiacov vláda krajiny používa politiky, ktoré vedú len k izolácii od medzinárodného spoločenstva, politiky, ktoré e, sú zvratom e, v dobrom smerovaní k demokracii, kde malé e, divčania ukazujú zníženú toleranciu voči opozícii. Je tu reálne riziko, radikalizácie vynárajúcej sa v krajine, prenasledovanie, neustále väznenie e, politických osobníctv, to všetko podkopáva vieryhodnosť vlády, nedostatok e, súdnej nezávislosti e, vedie k vážnym otázkam o úlohe právneho štátu v krajine. Vážne obavy pokračujú, pretrvávajú nielen nevyjadruje ich len EÚ. Ide o politické zasahovanie e, do chodu súdnictva, neústavný výklad e, zákonov a po tretie potom e, náhle zmeny ústavy s cieľom posilniť moc. Je rozhodujúce, aby vláda čo najskôr tieto obavy riešila a aby znovu nastolila právny štát, aby to bolo nezávislosť e, súdnictva. To je rozhodujúce pri, zachovávaní viery v tento systém e, na Maledivách. Pozitívnym bodom je, že e, Maledivy v podstate uplatňujú moratórium na použitie trestu smrti. U orgány nabádame, aby za všetkých okolností, osobne v prípade prípadoch, ktoré zahrňajú e, mladistvých e, smerom k odstraňovaniu týchto praktík úplne. Európska únia chce celkom jasne naznačiť, že by tu bolo výrazné zhoršenie vo vzťahoch s EÚ, ak mali by opätovne začnú uplatňovať e, trest smrti po viac ako 60 rokoch moratória. Bol by to krok späť, ktorý by nezostal nepovšimnutý e, e, európskou verejnosťou. Európska únia má čoraz viac obáv, pokiaľ ide o riziko radikalizácie na Maledivách. Množstvo maledivčanov bohužiaľ sa pridalo k Daesh a iným fundamentalistickým skupinám v Sýrii a Iraku. EÚ e, chce spolupracovať s vládou na Maledivách, aby sa ďalej podporovali základné hodnoty demokracie, ľudských práv a právneho štátu. Je však zodpovednosťou maledivskej vlády zabezpečiť e, bezpečnosť 100 tisícov turistov, ktorí momentálne e, každoročne Maledivín navštevujú. Vláda prijala ponuku EÚ, našťastie prijať právnych expertov, ktorí by posúdili právny rámec, používané postupy v súdnictve a implementáciu nového trestného zákonníka. Dúfame, že to umožní vyzdvihnúť tie oblasti, kde rešpekt e, právneho štátu by sa mal zlepšiť v súlade s medzinárodnými normami. Pokrok môže byť dôležitým krokom pre vládu, aby ukázala svoju ochotu spolupracovať s medzinárodným spoločenstvom pri kritických otázkach demokracie a ľudských práv. Dúfam, že toto sa uvedie do praxe. Ďakujem. Grazie. Grazie. Ďakujem pekne komisárovi Stylianidesovi, ktorý ostane s nami aj pri nasledujúcej rozprave. Oznamujem, že som dostal sedem návrhov uznesení e, na záver e, tejto rozpravy.